poslednej časti e, nášho zasadnutia a to bude čas venovaná jednominútovým vystúpeniam. Začneme e, pánom Hejsom. Jedna minúta. Thank you indeed, President. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem možno za vystúpiť dnes pred parlamentom. Ak dovolíte, by som sa chcel venovať veľmi E, závažného problému pašovania cigaret, čo je skutočný problém celej Európskej únie. Podľa odhodov 10 miliard e, eur sa ročne stratí kvôli tomu a 11 cigaret, ktoré sa predávajú v Európskej únii, sú nelegálne a v Írsku je to na úrovni 13 Chcel by som vyzdvihnúť najnovšiu operáciu replika, vďaka ktorej v oktobri sa e, zaistilo 130 miliónov e, cigariet, ktoré boli na ceste do Írska a ostatných štátov. E, vnímam to ako záväzok zlepšiť spoluprácu a integráciu medzi OLAFom, agentúra na boj proti pašovaniu, hraničnými službami, colnicou, musíme zabezpečiť väčšiu integráciu, aby sme skoncovali so spašovaním cigaret. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz eh, jednu minútu, pán Kaputo. Ďakujem pekne, pani predsednička, eh, Drahí kolegovia, eh, pokiaľ ide o tie stres testy, ktoré sa týkajú európskych bank, 25 predstavujú minimálne um, úspory. Toto je výsledok v Taliansku, také sú aj eh, eh, faktory, ktoré ovplyvňujú našu ekonomiku. Teda, teda mali by sme naozaj zhodnotiť eh, potrebu pre talianské banky posilniť 10 miliardami eur túto situáciu. 10 miliarda eur kapitálu by mohli zabezpečiť to, že bankový systém bude môcť zabezpečiť produktívny kapitálový systém preto je to eh, dôležité, pretože mm, stres eh, test je takisto dôležitý aj pre iné eh, krajiny. Snaha o financovanie, kde Taliansko nie je schopné konkurovať inými krajinami, je veľmi dôležité. Preto si myslím, že by sme mohli toto zabezpečiť pre všetky bankové domy, aby sme ovplyvnili reálne ekonomickú situáciu. Ďakujem pekne. A teraz má na jednu minútu slovo pán Sver zver. Ob koncu vsake plenárky Európsky parlament... Ďakujem veľmi pekne. Na konci každého plenárneho zasadnutia parlamentu eh, sa um, diskutuje o porušeniach ľudských práv v tretich štátoch, kde vznikajú určité problémy z hľadiska respektovania ľudských práv. Musím povedať, že eh, aj u nás doma v Slovensku, Tiež e, máme určité takéto porušenie ľudských práv. Napríklad e, jedna osoba bola odsudená na dva e, roky za prísľub nejakej platby. Je to opozičný vedúci predsed Jan, Janša. Tento rozsudok stále e, platí. A to znamená, že v Európe máme politického väzňa, ktorý už e, odpíkal 150 dní e, odnete slobody. A teraz potrebujú pomoc Európy. Pán Simon, jedna minúta. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naposledy som tu hovoril o Európskej e, iniciatíve pre mládež, e, e, Európskej záruky pre mládež a o tom, že európska, prepáčte, britská vláda nevyužila príslušné prostriedky. Teraz môžeme hovoriť o Európskom štruktúrálnom investičnom fonde príslušných prostriedkoch, prostriedkoch, ktoré Európska komisia nepreviedla, pretože je znepokojená, že lokálne partnerstvo partnerstva medzi podnikmi nie sú dostatočne transparentné inštitúcie na to, aby získali prostriedky z Európskej únie. Britská vláda je s tým spokojná, pretože nechce vyčlenovať svoje vlastné prostriedky a dôsledkom toho je tá skutočnosť, že títo veľmi potrebné prostriedky sa nevyužívajú. Apelujem na komisiu a britskú vládu, aby to vyriešili. Ďakujem pekne, odovzdám slovo pani Amasič. Ďakujem eh, veľmi pekne. Eh, eh, Hákský súd prepustil vojenského zločinca Šešelia a srbská vláda na to nereagovala. Myslím si, že to je urážka dôstojnosti Chorvátska zatiaľ, čo pán Marič odpikoval rozsudok v Syrsku Ehm, a údajné totiž e, vojnové zločiny boli spáchané na e, chorvátskom e, území a neumožňujú mu odpíkať tento rozsudok v Chorvátsku. Dokonca aj humanitárni pracovníci nemajú možnosť navštíviť tohto vojenského zločinca napriek tomu, že jeho zdravie vo veľmi zlom stave a nedostáva sa mu E, lekárska pomoc. A to pripomína e, utrpenie v koncentračných táboroch. Balandika. Gracias, presidenta Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať, aká je teraz situácia, ktorá sa týka 1500 obyvateľov v Trenine. Ide o územie, ktoré je veľmi malé, nachádza sa v Baskickej krajine, ale je to súčasť Kastília Leon. E, tieto osoby, ktoré by chceli byť súčasťou Baskická, už viackrát predložili túto žiadosť a snažili sa o to viacerými inštitucionálnymi cestami, avšak minulý e, týždeň veľké e, španielské podniky opätovne na, povedali, že nie. Je to neraz iracionálne rozhodnutie, pretože poškodzuje nielen verejné služby, ktoré dostávajú tieto osoby a ktoré im zhoršuje každodenný život. Okrem toho je to ani protidemokratické rozhodnutie, pretože ešte pred touto záležitosťou výsledok um, jednej z vojny uh, spôsobilo to, že sa nenachádzajú tam, kde by sa chceli nachádzať a to už je staré viac ako 300 rokov. Takéto problémy by sme mali ľahšie pochopiť, aj aby uh, aj politici, myslím si, že by mali prestať využívať trestné právo na to, aby postihovali týchto ľudí. Ďakujem pekne a teraz má e, slovo mm, pán kolega Baristy. E, v, pred mesiacom viac ako 200 tisíc obyvateľov v Katalánsku e, chceli v referende vyjadriť svoj názor. Opätovne to bolo negovanie zo strany španielskej strany a protidemokratické rozhodnutie, ktoré mocne otriaslo všetkými E, takýmito rozhodnutiami. Toto sa deje a takisto aj, aj u mňa v Baskicku, potlačovanie ľudských práv. E, celé Španielsko by malo absolútne prehodnotiť svoje názory. Malo by prestať e, používať tento protidemokratický postoj. Mali by sme pracovať na tom, aby práva na seba určenie národov boli naozaj zabezpečené, aby bolo naozaj tu zabezpečené, že je to demokratický prístup, je ten dôležitejší a že nie je to ovplyvnené len e, rozhodnutím ktoréhokoľvek štátu. Ďakujem pekne, pán Abavis. A teraz e, odovzdám slovo pánovi Quadrasovi. Oui. Prepašte za výslovnosť, ďakujem pekne, pani predsednička. V, v tom istom zmysle, o čom hovoril kolega v novembri, e, 200 tisíc obyvateľov vyšlo do ulic, aby počas jedného dôležitého politického dňa eh, sa vyjadrili k svojej budúcnosti. Väčšina hlasovala za nezávislosť katalánska, avšak eh, španielská vláda zakázala toto referendérum a takisto aj prinútila súd, aby odsúdila eh, katalánskeho predsedu Cortesov, ako aj ďalších za tento krok. Španielská vláda chce zabraniť, aby ľud hlasoval o svojej budúcnosti. Myslím, že je to najdôležitejšia chvíľa, preto aby európsky dem- demokrati a Európsky parlament začali otvorene brániť demokratické práva kataláncov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Tamburano. Grazie, presidente Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela pritiahnuť vašu pozornosť ku Grécku. Pokiaľ ide o no, podnik elektrického spracovania, pred jedným rokom Grid Corporation, to je jeden talianský operátor, ktorý nadviazal spoluprácu s gréckým partnerom. Avšak zároveň tu boli e, ďalšie zmluvy, ktoré boli uzatvorené s čínskym partnerom. Teraz sa nachádzame vo veľmi paradoxnej situácii, kde táto Grid Corporation, ktoré prišli do Talianska a ktorí zároveň sa stali konkurentami tejto podniky, tohto podniku v Grécku. Toto je dôsledok potreb, pre potrebu členských štátov, aby si vytvorili svoje vlastné e, stratégie, ako aj európske stratégie, aby e, sa dalo čeliť takýmto situáciám. To, čo sa stalo v Taliansku, sa môže stať v akejkoľvek krajine na juhu Európy. Preto chcem vyzvať Európsku komisiu, aby e, sa venovala tomuto paradoxu a aby e, zabezpečilo to, aby sa v určitom časovom limite opätovne toto nezapakovalo. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Paparikis. Η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα στην Ελλάδα vláda v Grécku, ako aj Trojka, používajú kritéria pre investovaný kapitál v Grécku na to, aby znížili dôchodky o 5 rokov. Snažia sa zrušiť e, fondy sociálneho zabezpečenia a e, snažia sa mať vysoké výnosy. Všetky tieto barbarské opatrenia e, viedli k tomu, že odborári boli prenasledovaní. Ľudia boli zadržiavaní, keď by mali mať právo štrajkovať. Napadajú tu právo štrajkovať a bojovať proti kapitalistom. Namiesto toho, aby podporili e, pracujúcich ľudí. Ruka v ruke to ide s nepopulárnymi opatreniami v Európskej únii a ukazuje, čo sa boja ľudia. Európskej únii. Takže podporme až tak 27. novembra. Ďakujem pekne, slovo má pani Šulin. zidu. Ďakujem veľmi pekne. 25. výročie pádu Berlínskeho múra vidíme, že mnohé sľuby členské štátov na východnej strane železnej opony zostali nesplnené v Slovinsku ešte neboli úplne zničené totalitárne systémy. Tohto roku v Slovensku oslavujeme 25. výročie Dimosa, ktorý bol hlavným protagonistom a sociálneho koncenzu v čase demokratizácie, ale stále sú tu bariéry, ktoré bránia uh, Eh, vybudovať slobodnú a spravodlivú spoločnosť. Európska komisia eh, povedala, že stav slovinskej spoločnosti je neuspokojivý a súdnictvo vedú ľudia, ktorí vážne porušovali ľudské práva a zdá sa, že Berlínsky môže ešte stále existuje v Slovensku. Pani Švica. Ne by samo Hrvatska trebala biti zabrinuta zbog ponašanja Srbije u odnosu prema Rusiji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

Eh, okolnosti prepustenia Hakským eh, tribunálom, ale aj tým, čo sa hovorilo, že Srbsko musí mať prístup eh, k moru. Keby sme si mali vybrať stranu ako kandidát Európskej únie, tak by sme si museli vybrať východnú stranu, ale ľudia nesmú zostať ticho. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. V tejto veľmi ťažkej dobe, keď eh, sú naozaj eh, veľmi, eh, keď tu máme veľmi dobre spolunejžovanie všetkých náboženstiev v, tomto, v tejto ťažkej dobe, v, tejto, v tomto kontexte, kedy priam prekvitajú rôzne náboženské Eh, napätia. Myslím si, že teraz eh, príhovor eh, pápeža Františka je veľmi politovania hodné. V Európska únia ochraňuje základné slobody, takisto aj slobodu vierovýznania. Prečo neochraňuje slobodu vyznania? Mali by sme konečne prijať európsku Mm, e, mm, európsku definíciu laicity. Myslím, že by to bolo to správne, čo by nám umožnilo žiť napriek našim e, rozdielom. Ja by som chcela e, zakončiť slovami Gambetu. My nie sme nepriatelia akéhokoľvek náboženstva. My sme naopak chráncami slobody význania, ktorí chcú rešpektovať všetky filozofické a náboženské cieľe. Ďakujem pekne pani Šilanová ma, Sehnalová má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi k poznámku k fungovaniu vnútorného trhu. 8 septembra e, zverejnila Európska komisia list, e, ktorý poslal niekoľkým autopožičovňam, kde žiadala ukončenie praktik e, voči európskym spotrebičom, ktorí si nemohli online zabezpečiť požičanie auta na mieste inom ako ich miesto národného pobytu. Európska komisia neskôr informovala o dosiahnutí dohody s týmito autopožičovňami, avšak tí aj po tejto dohode budú môcť účtovať rôzne ceny na základe odôvodnenia riadenia objektívnymi kritériami. Myslím si, že rozlišovanie ceny uvedenej na webových stránkach podľa jazykovej verzie či místa pobytu e, spotrebiteľa je vždy diskriminačnou cenovou praktikou. Objektívne kritéria, na ktoré odkazuje komisia, nie sú v tomto prípade odôvodnené a myslím, že ide o porušovanie smernice o službách. Chcem preto vyzvať Európsku komisiu a takisto aj pani komisárku Biankovskou, aby sa na tieto praktiky zamerala. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Mareš. 69 rokov po skončení druhej svetovej vojny prešlo a predsa Nemecko odmieta platiť reparácie, vojnové reparácie Grécku, ku ktorým sa zaviazalo v roku 1946. Je to 108 miliard eur bez úrokov a rozhodli sa podpísať mierovú dohodu A potom je tu ten nanútený, nanútená pôžička, e, ktorú Grécko muselo zobrať v roku 1942. A práve z dôvodu tohto úveru sme videli, že došlo k rozpadu našej ekonomiky a tisícky Grékov e, museli žiť v chudobe. Tisícky e, boli takisto popravených okupačnými silami, mnohí zomreli v Nemecku koncentračných táboroch. Toto všetko je v tej malej čiernej knihe, ktorá bola uverejnená napísal ju Manolis Glezos, nás kolega v Európskom parlamente. Je najvyšší čas, aby e, Nemecko zaplatilo to, čo má. Ďakujem pekne, slovo má pán Tomšič. Európskej únie je kvalitetno infrastruktúra. Jedným z cieľov Európskej únie je vybudovať dobrú infraštruktúru a spojenia medzi členskými štátmi. V tejto súvislosti by som chcel hovoriť o cestách a železničných trasách, ktoré sú mimoriadne dôležité. Chcel by som sa obrátiť na komisiu, aby spolu s Chorvátskom a Slovinskom dokončila cestu z Koperu do Buje a ako aj cestu medzi Postojnou a riekou a takisto aj cestu medzi Mariborom a chorvátskou hranicou. Tieto cesty sú mimoriadne dôležité pre konkurencie, schopnosť prístavu v rieke, pre cestovný ruch v Istrii a pre komunikáciu ľudí medzi Zahrbom a Mariborom. A v tejto súvislosti by som chcel požiadať Európsku komisiu, aby zvážila možnosť financovať tieto projekty. Monsieur Glesos. Une minute, monsieur. Jedna minúta, pán Glasos. Nie, pán Glasos. Η δημοκρατία στην Ελλάδα παραβιάζει... Δημοκρατία sa nedržiava v Grécku. Grécky občania, ktorí žijú v zahraničí, nemôžu sa zúčastniť parlamentných volieb a samozrejme v dôsledku krízy e, sme svetkami migračných tokov, najmä mladí e, ľudia odchádzajú z Grécka a grécka vláda neumožní týmto ľuďom, ľuďom e, využiť svoje volebné právo, pretože totiž náklady na to, aby sa vrátili do, do domoviny a hlasovali, by boli príliš vysoké. To znamená, že na to, aby ste vedeli e, využiť svoje volebné právo, e, musíte byť bohatí. Prečo e, Grécko nepočúva našich občanov žijúcich v zahraničí, keď môžu hlasovať v rámci európskych volieb? Na čo sú dobré uznesenia Európskeho parlamentu, prečo sa nerešpektujú, prečo sa neuplatňuje európska legislatíva, prečo Európska únie nevyvíja tlak na greckú vládu i keď sa snaží e, zachrániť e, grécké banky. Kto koho zachraňuje v tejto kríze? Ďakujem pekne, pán Otasun. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. 22. tohto mesiaca na Kanárskach, na, na, na Kanárskoch Greenpeace, ktorý pacifisticky demonstroval proti ropným plošinám Repsol, boli napadnuté hm, španielskou armádou. Je to veľmi vážny čin, pretože išlo naozaj o mierovú demonstráciu, ktorá je v rámci našej charty ľudských práv, ktorú sme sa chválili. Bolo to na verejnosti a takisto to spôsobilo aj alarm medzi eh, obyvateľstvom. Eh, niektorí demonstranti, niektorí aktivisti boli dokonca eh, zranení. Chcem, aby ste vedeli o týchto vážnych činoch a aby, sme vedeli, aby ste vedeli, že jedna z demonstrujúcich ešte stále vo väzení, pretože ide naozaj o základné právo občanov na demonstrovanie svojho názoru proti veľkým nadnárodným vašim koncertom. Ďakujem pekne. A teraz eh, pani Evich. Eli. Ďakujem pekne. Systém Cap and Trade bol e, zavedený v rámci kolorokovania z Dohy a bol to e, nástroj, ktorý mal bojovať, e, ktorý mal, mal umožniť zníženie emisí CO2, tak ako to bolo rozhodnuté v rámci protokolu z Kyoto, tak aby to bolo čo najekonomickejšie a efektívnejšie. Mysleli sme, že to je niečo, čo by naozaj pomohlo trhu a, a čo by mohlo dokonca aj postihnúť tie podniky, ktoré nechceli investovať eh, do lepších technológií. Avšak na konci prvej obdobia výmeny kvót hm, keď prvá tóna CO2, eh, alebo keď tóna CO2 eh, stalo len niekoľko eh, stotín eur, tento nástroj ukázal, že má veľké nedostatky. Je potrebné naozaj urobiť preto, niečo preto, aby brokery na burze nemali z toho ten najväčší efekt a najväčší profit. Máme, potrebujeme začať vážnu diskusiu so všetkými zúčastnenými stranami, aby sme pochopili, ako funguje tento systém cap and trade, aby sme vedeli efektívne využívať tento nástroj. Ďakujem pekne pekne a teraz má slovo pani Fosenberg. Bo- Vozenberg. Στην Ευρώπη μεγάλο των συμπολιτών κάτω από το όριο των πολιτικών... Počas ostatných rokov, rokov mnohí občania eh, sa dostali pod eh, hranicu chudoby, pretože vo viacerých európskych štátoch sa mm, realizujú eh, programy finančnej korekcie Mm, viac ako 20 miliónov Európínov podľa údajov Eurostatu v roku 2013 mm, boli pod hranicou chudoby. Máme mm, aj u nás veľmi vysoké percento chudoby a nezamestnanosti. Máme 4 miliónov ľudí v podmienkach sociálnej exklúzie a chudoby ťažko eh, dokážu žiť z výplaty do výplaty a via eh, tisícky malých zdravotných podnikov boli nutené zatvoriť brany. A sme svedkami mm, eh, veľmi vysokej chudoby. Je najvyšší čas, aby sme to riešili. Existuje európska dlhodobá stratégia a musíme ju uplatniť, aby sme obnovili životnú úroveň obyvateľov Grécka a ostatných krajín. Ďakujem pekne, slovo má pani Grapini, jedna minúta. Doresc să atrag un semnal de alarmă privind suspiciunile solide bazate pe fapt. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som upozorniť na istú vec, pretože je tu podozrenie zásahu do vysielania televíznej stanice. Televízna stanica hovorila o tom, že brat prezidenta prijal 250 tisíc eur a na súde sa potom riešia tento prípad. Termín pojednávania bol stanovený na deň, kedy došlo kedy bol sviatok a 12 ľudí bolo uväznených a človek, ktorý založil dané médium, dostal trest slobody 10 rokov. Potom to viedlo aj k konfiškácia majetku ľudí, ktorí vôbec nemali nič spoločné e, s touto televíziou a e, táto televízna stanica e, už prestala aj vysiať. Myslím si, že došlo k porušeniu občianských práv. Ďakujem pekne, slovo má pán Šany. Ďakujem, pani predsednička. Nemyslím si, že vám musím vysvetľovať, aká ťažká je situácia na Ukrajine, hlavne pokiaľ ide o financie. Nedávno sme uzavreli asociačnú dohodu s Ukrajinou, ale to nesie zo sebou aj istú zodpovednosť. Spomínam si, že takáto dohoda bola uzavretá aj s Maďarskom, ale nebolo to presne to isté. E, zima sa rýchlo blíži, bude treba vykurovať a myslím si, že sa nevenuje dostatočná e, pozornosť e, infraštruktúre na Ukrajine a iným asociovaným krajinám. Myslím si, že včasné varovanie je lepšie ako riešie problém neskôr. Gracias. Pani Balini, ďakujem pekne pani predsednička. Zajtra budeme mať Medzinárodný deň proti mašistickému násiliu. Ešte musíme veľa urobiť, aby sme tento mačizmus vykorenili zo spoločnosti. 50 európskej eh, obyvateľstva sme ženy a na základe štúdie, ktoré eh, um, eh, um, Agentúra pre ľudské práva Európskej únie vypracovala 60 eh, žien bolo obeťou hm, fašistického násilia. Mali by sme sa naozaj eh, vážne nad tým zamyslieť, aby sme prestali už len s korektnými politickými eh, slovami, ale naozaj robili a prešli aj k činom. Európska únia si nemôže takéto veci dovoliť ani ignorovať a preto žiadame, aby Európska Únia a všetky členské štáty podpor, e, podpísali istambulský dohovor, aby sme zvýšili e, kampane predchádzania e, násiliu, aby sa v Šva- nestalo to, čo v Španielsku, že domáce násilie predstavuje 47 násilia, aby sme to už urobili konečne na poriadok. Ďakujem pekne, pán Fernández. Ďakujem pekne, pani V stredu budúci týždeň Európska komisia predloží tomuto parlamentu program investícií, čo je podmienka sine qua non pre investitúru pana Junckera. za posledné eh, dni sme videli eh, a za, začuli eh, rôzne, rôzne reči ohľadom financií v Luxemburgu. Teraz by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa bude vyberať rôzne investičné projekty, aká bude finančná účasť rôznych podnikov na týchto projektoch, ktoré budú financované v Španielsku. Už sme vypracovali správu, kde španielská vláda by chcela uprednostniť niektoré investičné projekty, hlavne do autonómnych spoločenstiev a takisto aj do informovania. To je niečo, čo je veľmi dôležité, preto chcem požiadať tú Európsku komisiu a pána Timmermana, aby bol, za, eh, aby bol eh, zárokou pre eh, nestrannosť týchto investičných projektov, aby zabezpečil transparentnosť týchto projektov a takisto pokiaľ ide o Asturiu ako jedno z autonómnych spoločenstiev. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Tekeš. romániában 25 évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. diktatúra ceausescu padla v Rumunsku pred 25 eh, rokmi. Najlepšou oslavou toho bolo eh, zvolenie eh, pána Johannesa, liberálneho demokrata mm, z, zo Sedmohorska počas ostatných 25 rokov. Bývalí komunisti boli viackrát pri moci a mm, víťazstvo nad e, pánom Pontom, socialistickým e, kandidátom, bolo e, rozhodným úderom proti reštaurácii socializmu. Počas volieb sme boli svetkami Obamovho efektu, pretože pred 20 rokmi mesto Timešuar v Sedmohorsku zohralo veľmi dôležité, dôležitú úlohu v, počas transformácie Ehm, Rumunskí, Maďari a Nemci e, boli prenasledovaní e, Čelšovskom a hlasovali za Johannesa. E, minulý piatok celá Lotyšská oslavila ročnú udalosť, keď sa zrutila strecha v nakopnom E, stredisku e, zahynulo veľa ľudí, vrátane detí. To bol najväčšia takáto udalosť počas dejín e, Lotyšska počas nezávislosti a najväčšia takáto katastrofa v východnej Európe počas ostatných 30 rokov. To nebolo dôsledkom terorizmu, vojny alebo prírodnej katastrofy. To sa stalo pokojnom období. Uplynul rok, ale e, ložisko vláda ešte nikoho nepostavila pred súd. Nik e, e, nevie, kto je vinný. Polícia ani prokuratúra nevyšetrili túto vec a už sa skončili platiť e príspevky rodinám, kto vratí im život. Pán Bogovič. Vážená pani predsedajúca, mal by som otázku, ktorá sa týka e, fungovania e, prechodu na e, letný čas. To sa mm, prijalo v Európe asi pred 100 rokmi za účelom energetických úspor. A teraz máme iné tradície, inak sa vyvíja polnohospodárstvo, doprava, E, priemysel a už nie sme tak závislí e, od letného času. Ak e, je na vás, kedy idete spať alebo vstávate ráno. Mnohé krajiny v Ázii, v Južnej Amerike sa vzdali prechodu na letný čas. Naši občania kriticky vnímajú túto záležitosť, pretože E, to narúša ich e, zvyky, spánok a vyzývam komisiu, aby rozprodala diskusie na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Paterella. Vážna pani predsednička, e, vidíme znepokojúce čísla, ktoré svedčia o nezamestnanosti mládeže, e, e, o tom, že nemajú zaistenú e, budúcnosť ako mladá europoslankyňa. Chápem, čomu musia čeliť mladí ľudia. Chýba im dôvera v naše inštitúcie. Mládež potrebuje, aby parlament a ostatné inštitúcie im pomohli v Európe 5,3 e, miliónov e, mladých nemajú zamestnania. Musíme im pomôcť musíme e, posilniť záruku pre mladíž a rozumnejšie ju využívať. Treba investovať do potenciálu mladej generácie, pretože je to investícia do budúcnosti. Musíme otvoriť Európu voči transhraničným projektom, ktorí budú financovať programy pre mládež. Domnievam sa, že mladá generácia E, musí získať podporu v Európe a aktívne sa zúčastniť európskeho života. Ďakujem pekne, tým uzatváram dnešné zasadnutie. Ďalšie zasadnutie bude e, pokračovať zajtra o 9. hodine. Náš program bol zverejnený na web stránke Európskeho parlamentu. Všetkým vám prajem príjemný večer.